Vítajte, dámy a páni. Rád by som otvoril túto schôdzu a budem hovoriť v maďarčine. A, a, môžete sam tiež hovoriť maďarsky, tak aby tlmočníci mohli, mohli vás pretlmočiť. Máte k dispozícii zápisnice, máte k tomu nejaké poznámky? Ak tomu tak nie je, tak považujeme zápisnice za schválené.